Dúfam, že sa to postupne bude len zlepšovať. Takže začneme tým, že dáme slovo UNHCR a komisii. 25. novembra členské štáty a komisia organizovali fórum na presu na presídľovanie a tam prerokúvali možnosti zriadenia spoločného pilotného projektu na základe rakúskej iniciatívy e, Zachráňme e, životy, respektíve bezpečné životy keďže oficiálne um, ďalšie kolo bolo naplánované 25. februára. E, zaradili sme tento bod na program, aby sme e, to prejednali. E, avšak na poslednú chvíľu sa toto ďalšie kolo odložilo, ale predsa nás veľmi zaujíma výsledok prvého tohto fóra. Taktiež bude zaujímavé oboznámiť sa s globálnou perspektívou. Najskôr teda dáme slovo pani Filipe Kantler, aby nás informovala o rokovaniach na ministerskej úrovni na tejto konferencii o presídľovaní v Žereve 24. Mm, teda konkrétne v decembri 2014, takisto o konferencii a jej druhom a treťom dni, pričom tam sa pozornosť venovala ochrane a ochrane na mori. A potom dáme slovo zástupcom komisie. Pani Kandler, nech sa páči. Možno už bude fungovať aj PowerPoint. Nech sa páči. Mr. Laurent Michel, who's director of GG Home after that. Oh, it's working. Okay, so please go ahead. Well, Ďakujeme veľmi pekne. Ako ste spomenuli, volám sa Filipa Kander, pracujeme pre kanceláriu UNHCR tu v Bruseli a veľmi ma teší, že ste ma pozvali na toto dnešné stretnutie. Požiadali ma, aby som sa sústredila na dve oblasti na dialog na vysokej úrovni e, na tému ochrana ochrany na mori, e, tá prvá v ženové v roku 2014 v decembri a taktiež e, sa budem vyjadrovať k výsledkom konferencie o záväzkoch taktiež zo Ženevy z decembra minulého roka, kde sa hovorilo o presídľovaní sírskych utečencov. Pokúsim sa vložiť to trošku do širšieho globálneho kontextu, čo sa týka potrieb ochrany pre týchto ľudí. Niekoľko čísel na úvod, zrejme väčšina z vás tieto čísla pozná, ale len poznamenám, na konci roku 2014 sme mali 50 miliónov ľudí, ktorí boli nútene presídlení, to zhrňa e, utečencov, ale aj vnútorne presídlené osoby v rámci svojich krajín a to zahrňa krízy, ktoré sú v našich mysliach, teda kríza v Sýrii, konkrétne 3,8 milióna e, utečencov, najmä v susedných krajinách, ale taktiež v Egypte a v Severnej Afrike a 7,6 milióna interne presídlených osôb v Sýrii, ktoré ešte stále sú v rámci Sýrie, ale sú presídlení. Taktiež e, Môžem poznamenať, že do konca roku 2014 nepriemyselné krajiny prijali takmer 90 celkového počtu svetových utečencov a predsa v Európe máme taktiež e, zvýšený počet ľudí, ktorí prichádzajú do našich štátov a tu sú čísla o azyle, ktoré sme zaznamenali za rok 2014 a hovoria, že 630 tisíc žiadostí o azyl bolo predložených v 38 členských štátoch, teda nielen v EÚ a viac ako 500 tisíc z nich bolo predložených v EÚ a to je vyššie ako v roku 2013. Ešte stále sú to len predbežné čísla, tie však zatiaľ máme k dispozícii žiadne iné. Čo sa týka e, národnosti, ktoré boli e, najmä zastúpené, tie zahrňajú najmä Sirčanov, to bola najväčšia skupina, ale taktiež e, ľudia z Iraku, z Afganistanu a z Eritreji. V tlači sa objavilo mnoho rôznych správ o práve prišielcoch z Eritreji, ktorí prichádzajú najmä cez Stredozemné more spolu so Sýrčanmi. Taktiež chcem poukázať na to, že Nemecko a Švédsko prijali 46 všetkých týchto žiadostí. A diskutuje sa aj veľa o príchodoch um, cez more. V roku 2014 zaznamenali dramatický nárast v počte ľudí, ktorí prichádzajú um, morom viac ako 218 tisíc, pričom iba 170 tisíc z nich prišlo iba cez Taliansko a polovica z nich prichádza z Eritreji a zo Sýrie, ale aj z rôznych iných krajín. Tento rastúci trend príchodu morom pokračuje aj do posledného roku 2015 Zatiaľ sme znamenali 3,5 tisíca ľudí, ktorí prišli morom v Taliansku v porovnaní s e, číslom 2171 v tom istom období v roku 2014, teda ide tu o 62-percentný nárast iba za január 2014 v porovnaní s januárom 2015. A taktiež e, napriek úsiliu zo strany Talianska, najmä prostredníctvom operácie Mare Nostrum ešte stále došlo k úmrtiu 3,5 tisíca ľudí na mori a 370 ľudí posiala prišlo o život v roku 2015. To je eh, v veľkom kontraste v porovnaní s číslami z januára 2014, keď sme mali zaznamy iba 12 eh, ľuďoch, ktorí by prišli o život na mori. Teda je to dosť eh, výrazný nárast oproti minulému roku. Sú to však všetko iba odhady. Nemôžeme um, teda vychádzať z toho, že by to boli presné čísla. Teraz teda k prvej časti mojej eh, samotnej prezentácie. Ide tu o dialog Vysokého komisára o ochrane na mori. Už niekoľko rokov Vysoký komisár organizuje dialog o kľúčových témach, ktoré súvisia s ochranou. V roku 2012 sa to zameriavalo na e, vieru a ochranu a taktiež e, na interne presídlené osoby, ale vzhľadom na to, koľko čísel e, na globálnej úrovni sa uberá touto nebezpečnou cestou morom, sa zameriavame predovšetkým na ochranu na mori. Najmä preto, že väčšina ľudí, ktorí sa utiekajú k tejto možnosti, sú veľkým znepokojením pre UNHCR. Tento dialog je informálnym stretnutím. Neexistujú nejaké formálne závery, je to len diskusia jednotlivých aktérov, ktorých sa to týka. V tomto prípade išlo o delegácie z 88 krajín, 52 mimovládok, agentúr OSN, ako aj zastupcov akademickej obce a odborníkov záujem bol e, väčší ako kedykoľvek predtým o toto podujatie tento rok. Zároveň tento dialog prebiehal v tom istom čase ako mnoho iných organizácií, napríklad UNHCR, ale aj rôzne iné organizácie IOM, IMO, OHCHR, ako aj UNODC. Spoločne vydali vyhlásenie, v ktorom vyzývajú e, štáty bojovať proti skutočným príčinám tejto migrácie morom. Taktiež prebehli výmeny názorov o rôznych témach, taktiež o operáciách, ktorých cieľom je záchrana a taktiež boju proti nezákonnému presťahovalectvu, ako aj nás dielať bremeno a zodpovednosť na medzinárodnej úrovni. Výsledky dialógu spočívali v konsenze na tom, že odrádzanie alebo nejaké jednostranné kroky nezastavia tieto um, toky, práve naopak môžu zhoršiť mieru rizika. A taktiež e, sa jasne prejavilo prepojenie medzi témami priesťahovalectva, ale aj e, témami, ktoré súvisia s rozvojom. A taktiež bola snaha venovať sa skutočným príčinám presunu v krajinách pôvodu a v krajinách, v ktorých e, sa predkladajú žiadosti o azyl Teda najmä ide o to, že ľudia utekajú pred konfliktami, pred presledovaním v mnohých prípadoch a je potrebné hľadať politické riešenia e, v týchto krízach, tak aby sa skutočné príšiny, e, prečo títo ľudia odchádzajú, naozaj mohli riešiť. Ale zároveň je potrebné uznať, že je potrebné úsilie, aby sme zabraňovali prevádzačom e, a pašerákom obohacovať sa na tomto utrpení. Taktiež sa diskutovalo o legálnych alternatívach dostalo sa k záveru, že jeden z najlepších spôsobov, ako bojovať eh, proti nezákonom presiaľovstvu na mori, ale taktiež ešte predtým, ako títo ľudia sa vôbec dostanú na more, je eh, zvyšovať eh, prístup a rôznymi legálnymi formami a taktiež sa zdôrazňoval aspekt spolupráce. Diskutovalo sa aj o schopnostiach zachraňovať, eh, najmä v oblasti Stredomoria. Tieto eh, formy úsilia musíme prehobiť a taktiež musíme prehodnotiť um, možnosť príjmať týchto ľudí potom, čo boli zachránení na mori. Taktiež sa uznalo, že presťahovalectvo je súčasťou riešenia, nie je to súčasťou problému mm, v moderných spoločnostiach. A toto tvrdenie je dôležité pre budúcnosť. Tu chceme oceniť iniciatívu, ku ktorej dochádza teraz v Európe a síce, e, že Európska komisia zaujala e, rozsiahly prístup k presťahovalstvu. Toto vnímame ako pozitívny krok vpred ako aj e, správa iniciatívy Európskeho parlamentu, ktorá sa zameriava na stredozemné more, ale aj na to, že je potrebný holistický prístup Prezentácia sa stratila, PowerPoint zase nefunguje. Myslím, že už som spomenula. Ďalšie kroky, ktoré nasledujú po tomto dialogu, musíme presadzovať a podporovať e, čo najefektívnejšie operácie e, záchrany na mori a taktiež pri výstupe, ako aj podporovať iniciatívy e, v európskom kontexte, ako napríklad iniciatíva záchrany na mori a taktiež je k dispozícii dokumentácia podrobnejšie e, k týmto e, projektom. Tiež sa musíme e, už angažovať s odvetvím prevozu tovarov a ľudí. Okrem toho chceme podporovať aj medziagentúry, spoločný program, ktorý zahrania aj orgány OSN, ale aj medzinárodné organizácie, ktoré sa zameriavajú na ochranu na mori, taktiež Medzinárodná námorná organizácia, ktorá sídli v Londýne, organizuje stretnutie na tému pristahovalcov na mori. Toto prebehne na budúci týždeň a ak sa nemýlim, komisia tam bude taktiež prítomná, ako aj UNHCR. Isté, že Spolupráca s občianskou spoločnosťou, mimovládkami v kľúčových regiónoch e, sa tiež zvoraznila ako významná oblasť, ktorú musíme sledovať, najmä informácie, ktoré sa môžu získať od mimovládok, ktoré pôsobia v tomto regióne z hľadiska zhromažďovania a analýz údajov, z hľadiska trás, ktorými sa uberajú títo ľudia, taktiež e, aké majú potreby ochrany. V tomto smere už prebieha e, množstvo rôznych iniciatív. Napríklad existuje sekretária, ktorý sa zameriava práve na tieto veci, ktorý sídli v Nairobi a ten sa venuje práve týmto otázkam v tomto regióne. Podpora presťahovalcov v krizových krajinách, e, to je iniciatíva, ktorú vedie USA po Filipínach v roku 2015. To bude pokračovať ďalej ako následný krok po dialogu vysokého predstaviteľa UNHCR. E, taktiež e, sa chceme snažiť rozšíriť tradičné e, trasy humanitárneho prijímania týchto ľudí. Toto bolo teda niekoľko odporúčaní, ktoré vyplynuli z tohto dialógu na tému ochrana na mori. Možno by som ešte mohla spomenúť. Napokon aj vy, mnohí ste sa zúčastnili tohto dialógu, aj pán komisár. A preto tieto témy sú vám veľmi dobre známe. A teraz by som sa vyjadrila k regionálnej iniciatíve, e, ktorá mm, tiež spadá do tohto dialogu a síce iniciatíva e, pre Stredomorie. Vidím, že e, PowerPoint nabehol opäť, ale musíte to trošku, prosím, posunúť ďalej. Všetci to majú pred sebou, nevadí to. sledovať sa papiera, to možno bude jednoduchšie. Takže táto iniciatíva o Strednom, e, Stredomóri mori e, vznikla v spolupráci e, nášho oddelenia a ostatných, aby sme prehodnotili, aké opatrenia môžeme odporučiť do budúcna. Spustili sme to v oktobri 2013 po tragédii v Lampeduze. Navrhuje sa tam 12 konkrétnych krokov, čo sa týka krajín pôvodu, krajín azylu, a tranzitu a taktiež členských štátov EÚ. Snažíme sa pristupovať k tomu celostne. Čo sa týka odporúčaní v rámci EÚ, v procese vývoja tejto iniciatívy, tu sa sústreďujeme najmä na efektívne operácie záchrany v Stredomori, toto zôrazňuje nás aj ostatní partnery veľmi intenzívne. Taktiež chceme vyzvať Taliansko, aby opäť započalo operáciu záchranná na mori, e, ktorú muselo postupne e, mierne zredukovať. Aj vzhľadom na nárast počtu ľudí, ktorí prichádzajú neustále do Európy cez Stredozemné more a taktiež vzhľadom na to, že počet úmrtí sa veľmi výrazne zvýšil oproti januáru z roku 2014. E, tiež e, táto výzva uznáva, že aj keď Frontex má operáciu Triton v tejto oblasti, nemá mandát a zdroje potrebné e, na to, aby sa sústredovali výlučne na záchranu na mori. Ďalšie kroky by sa mali sústreďovať na rýchle a predvídateľné formy výstupu ľudí z plavidiel. Mm, toto sa v nedávnej minulosti ukázalo ako menej problematické, ale v minulosti to dosť problematické bolo v niektorých prípadoch. Vo svojich podkladoch máte informáciu aj o tom, že sme vypracovali um, tabulku o balíčku, ktorý obsahuje reakcie a kroky, ktoré sú potrebné po tom, čo sa títo ľudia vylodia v členskom štáte EÚ, najmä pokiaľ ide o zisťovanie totožnosti jednotlivcov, ale aj e, tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, ako je hľadanie rôznych riešení e, pre tých, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu. A snažíme sa zistiť e, aj, ktoré osoby potrebujú mimoriadnú ochranu, najmä teda zraniteľné osoby, ľudia so zdravotnými ťažkosťami, aby sme im mohli okamžite vyhovieť len čo sa vylodia. a potom ich nasmerovať správnym smerom. tiež sa domnievame, že zistovanie totožnosti je v tomto smere a v tejto fáze kľúčové, pretože sa diskutuje e, veľmi intenzívne o otázkach bezpečnosti. A stanovisko UNHCR je také, že toto zistovanie totožnosti musí prebehnúť okamžite po vylodení, aby sme vedeli, s kým máme dočinenia. E, ďalej poradenstvo, registrácia, e, to je tiež kľúčové v tejto fáze. A Okrem toho, ešte s ostatnými partnermi pracujeme aj na e, efektívnom uplatňovaní nariadenia Dublin v praxi, tak aby sme mohli využívať tie nástroje, ktoré máme k dispozícii v prospech ľudí, ktorí prichádzajú k nám, tak aby ak existuje nejaké rodinné prepojenie v členskom štáte EÚ, aby sa mohli využiť príslušné doložky na zjednodušenie ďalšieho pohybu do iných členských štátov v prípade týchto osôb. A taktiež, e, ako využiť tieto doložky proaktívnym spôsobom e, opätovne, najmä e, čo sa týka prišlovcov zo Sýrie a z Eritreji, ktorí veľmi pravdepodobne potrebujú medzinárodnú ochranu. Okrem toho sa tento návrh zaoberá aj rôznymi riešeniami, teda integrácia v krajine príchodu, ale aj možnosť rodinného zjednotenia v inom členskom štáte, ak je to relevantné. A dokonca je možná aj e, forma zjednotenia rodiny pre e, rodiny v takom prípade, ak to prekačuje hranice EÚ, teda v tretich krajinách e, napríklad môže mať rodinných príslušníkov a v Kanade. A týmto jednotlivcom chceme teda poskytnúť aj túto možnosť. Neočakávame, že sa to bude týkať veľkého počtu ľudí, ale bolo by vhodné, ak by existovalo riešenie aj v takomto prípade, ak to bude potrebné. A e, v neposlednom rade ide o návrat ľudí, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu. K tomuto nemáme žiadne námietky. Ak neexistuje právna forma ich pobytu v EÚ, mal by prebehnúť návrat e, a to čo najdôstojnejšie a za čo najľudskejších podmienok e, podľa možností dobrovoľne. V tomto smere podporujeme programy E, ktoré e, spustili IOM, čo sa týka asistovaného dobrovoľného návratu. Toľko teda zhruba prehľad toho, čo navrhujeme. V rámci tejto iniciatívy Stredného stredomoria a taktiež sa venujeme otázkam prvého, krajín prvého azylu, teda prvej žiadosti o azyl. Chceme podporovať fungovanie um, dobre fungujúceho azylového systému. Chceme poskytovať prístup k dlhodobým riešeniam e, tým, že im poskytneme živobytie, taktiež, aby dokázali sebestačne, sebestačne vyžiť možnosti vzdelávania a rôzne iné právne alternatívy a za podpory komisie sme tiež vyvinuli informačnú kampaň, ktorá sa zameriava najmä na prišelcov zo Somálska a z Eritrej a z východnej časti Afrického rohu. Cieľom tejto kampane je sústrediť sa na rizika samotnej cesty, ale aj mnohé iné právne alternatívy. Chceme im priblížiť, aké iné právne možnosti vstupu do EÚ majú vrátanie presídľovania, zjednocovanie rodinných príslušníkov a tak ďalej. A ďalším prvkom tejto iniciatívy e, sú krajiny pôvodu a činnosť tam. Podľa UNHCR e, tu sú možnosti obmedzené, ale môžu zahrňať e, spoluprácu s partnerskými organizáciami a s ostatnými subjektmi v oblasti dodržovania ľudských práv, ale taktiež programy zamerané na rozvoj, ako aj integračné programy pre eh, osoby, ktoré eh, sa vrátia do svojej krajiny pôvodu. Toľko teda k tejto iniciatíve. Druhý aspekt mojej prezentácie sa týka presídľovania. Súvisí to aj s iniciatívami, ktoré sme už navrhli v predchádzajúco spomenutej iniciatíve V prípade globálneho presídľovania eh, hovoríme o, o číslo zhruba 960 tisícov utečencov, ktoré sú eh, potrebe zhruba 94 tisíc eh, osôb podľahlo tomuto presídľovaniu, pričom najväčší počet z USA. Nemáme konkrétnejšie čísla, ktoré by sa týkali žiadosti za rok 2013. Ešte stále sa tieto konkrétne čísla zhromažďujú. Ale predložili sme 71 tisíc žiadostí, pričom 9% z nich sa vrátilo do Európy. Čo sa týka situácie pri presídľovaní, podrobnosti si môžete prečítať vo vašich materiáloch, ale samozrejme hlavná situácia, ktorú riešime e, v súčasnosti, je reakcia na to, čo sa deje v Sýrii. Presídľovanie na iné miesta je prejavom solidarity zo strany iných krajín. Vieme, že tieto už majú mnohé, mnoho sírskych utečencov na svojom území, snažia sa ich niekde usídliť. A čo sa týka Sýrie, sú tu prioritné profily, ženy a deti, tí, čo prežili týranie a násilie, alebo ďalší utečenci, ktorí sú zraniteľní nejakým iným spôsobom, takto profilujeme utečencov, aby bolo možné ich prednostne usídliť na nejakom úsilí takých najmä, čo potrebujú právnu ochranu, fyzickú ochranu pred týraním, pred mučením. Na ministerskej úrovni bola konferencia v Ženeve, tá sa už spomínala, kde sa zúčastňovalo okolo 40 štátov, medzinárodné organizácie pre migráciu, mimovládne organizácie, bola tam aj Európska komisia a 26 krajín slúbilo že 58 tisíc utečencov sa môže usídliť na ich území a dokonca aj na území USA sa môžu usídliť utečenci, spolu ich bude 80 tisíc. Okrem toho máme rôzne typy víz, ktoré dostávajú sírčania. 12 tisíc ľudí dostalo víza, bolo prijatých do nejakej krajiny inej, napríklad Francúzsko, Irsko, Brazília, Spojené kráľovstvo tieto majú samostatné kanály prijímania sírskych utečencov. 19 ehm, európskych štátov sa zaviazalo, vrátane 15 členských štátov Európskej únie, že budú e, príjmu 37 tisíc utečencov. To je veľmi pozitívna črta, ale 30 tisíc z nich e, vlastne sa zaviazalo prijať Nemecko z tých 37 tisíc. Je to zaujímavá, zaujímavý pomer, keď sa na to pozeráme z hľadiska iných členských štátov EÚ a Francúzsko, Írsko majú svoje vlastné humanitárske programy príjmania utečencov. Takisto v Británii majú e, systém príjmania zraniteľných utečencov. Povedala som na začiatku, že potrebujeme čas na otázky, ale Chceme si vypočuť aj oktobrové závery Rady e, pre vnútornú bezpečnosť a spravodlivosť, kde sa hovorilo o tom, koľko miest pre utečencov vytvoria štáty dobrovoľne na svojich územiach. A napokon ešte by som chcela spomenúť ďalšie formy príjmania utečencov, e, na ktorých spolupracujeme s UNHRCN. To sú humanitárne víza, individuálne alebo súkromné prijatia alebo sponzoring súkromný. Nemecko má tiež takúto formu sponzoringu. Možno, že by to mohol byť model pre ostatné krajiny. Takisto um, sa snažíme príjmať uh, do krajiny aj rodiny utečencov, tie, ktoré nespadajú pod smernicu o spájaní rodín a máme študentské štipendia a systémy mobility práce, do ktorých tiež spadajú niektorí utečenci. Toto sú ďalšie cesty. A ďalšia záležitosť, ktorá sa týka integrácie, vítame participáciu viacerých krajín a viacerých krajín, ktoré sa zaviazalo usídliť utečencov na svojom území, ale krajiny si musia vybudovať trvalo udržateľný systém na svojom území, aby bolo isté, že sa títo utečenci naozaj usídlia a integrujú, pretože inak by si vytvorili problém tu skončím. Máte pred sebou materiály, v ktorých sa môžete dozvedieť viac, aby prerušíme túto prednášku, aby bolo, um, pri, bol priestor aj na vaše otázky. Ďalej dostane priestor pán Loran Michel, ktorý je riaditeľ z DG Home C. Ale chcú sa vyjadriť aj spravodajcovia pretože si želáme zaujať holistický prístup k pristahovalectvu a preto chceme informácie, ktoré sú najaktuálnejšie. Komisia nám teda poskytne ďalší debriefing. Poprosím, aby to nebolo veľmi dlhé, pretože chceme interakcie od poslancov a môžete v inokedy doplniť všetko, čo si želáte doplniť. Poprosím teda o e, nie dlhý vstup od pána Lorenta Múšala. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dovolte mi najprv zareagovať na stretnutie, ktoré zmieš, zmienil aj pán Kandler. Ďalej sa s vami podelím o analýzu a o to, čo treba urobiť ďalej. A aby som rozvinul ehm, rozpravu, chcel by som sa zmieniť o operáciách na mori. 20 miliónov eur, ktoré dostane Frontex, by sa mali minúť na operácie na e, nie záchranné operácie, ale operácie vyhľadávania lodí na mori. Snažíme sa zabrániť úmrtiam, ale keď ľudí na ženu, na vetché lodičky pod e, hrozbou, že ich zastrelia, a tak preplňate lode, že 5-metrové vlny sa cez takúto preťaženú loď prelievajú, tak ľudia bez záchranných viest, ľudia, ktorí nevedia plávať, subsaharskí Afričania, ktorí more nikdy predtým ani len nevideli, e, nemôžu prežiť. Neočakávajte, že Frontex jednoducho rozbehne záchranné operácie, že bude zaručené, že všetci prežijú, že všetkých zachránia. E, Európu v tlači každý kritizoval, čo robí Európa a čo nerobí, ale my nemáme žiadne zázračné riešenia, keď ľudia odchádzajú z Líbie v takomto čo ne, takmer neschopnom platby pod, čo sú na nich namierené hlavne zbraní, aby nastúpili. Dovolte mi vrátiť sa aj k stretnutiu z 25. novembra. Predseda prerušuje rečníka. Môžete hovoriť aj rýchlo a efektívne. Nehovorme o Európe, hovorme o členských štátoch EÚ. To sa tiež kritizuje. My, my tu v parlamente, viete, presne chápeme, čo Frontex robí. My e, dohliadame nad Frontexom, takže stačí, keď nám poskytnete len veľmi stručné východiska z tohto stretnutia, nejaké závery. Áno, pokračuje rečník. E, Tlač kritizuje Brusel. Nerobí rozdiely medzi tým, či sú to Európsky parlament, Frontex, komisia alebo jednotlivé štáty Európskej únie. Jednoducho kritizujú unblock. Na tomto spomínanom stretnutí sme hovorili o troch konkrétnych veciach. Presídľovanie utečencov, tak ako naplniť závery rady, aby sme dosiahli lepšiu rovnováhu medzi členskými štátmi EÚ, aby sa usidľovali rovnomernejšie utečenci v Európe ďalej. Relokácia a potom ako odštartovať mechanizmus relokácie vnútri v EÚ v čase krízy. Ďalej, právne možnosti pre ľudí, ktorí hľadajú medzinárodnú ochranu. Aké boli závery z týchto troch debatných okruhov? všetky členské štáty trvajú na dobrovoľnej povahe e, aktivít usídľovania sa utečencov, takže ak e, vznikne e, rovnováha, tak musí vzniknúť na dobrovoľnej báze. Po druhé, čo sa týka právnych ciest, väčšina členských štátov má pocit, že primárny systém je presídľovanie, nechcú, aby EÚ investovalo do ďalšej formy právneho vstupu na územie EÚ, ktorým by bolo usidľovanie na rôznych územiach. Víza je akceptovaný spôsob, ale nad vízami majú kontrolu práv, členské štáty EÚ a túto kontrolu si chcú zachovať. Takže presídlenie z jedného členského štátu do druhého sa odsúhlasilo a nič iné. Zdieľanie hraníc podľa distribučného kľúča. Tu je istý pilotný projekt, na ktorom sme sa zhodli. Musíme zadefinovať počet ľudí, e, ktorých Európa príjme, potom vznikne distribučný kľúč, kam pôjdu a vznikla dohoda, že má vychádzať z viacerých kritérií. Prvé kritérium veľkosť obyvateľstva v danom členskom štáte EU, HDP, the number of asylum seekers in the past was Počet azylantov v minulosti, to sa tiež spomenulo, niektoré členské štáty aj spomenuli vysoké čísla nezamestnanosti, kedy je menšia šanca integrovať takýchto ľudí. Toto boli kritériá, o ktorých sme hovorili a na tomto základe komisia mieni predložiť návrh na pilotný projekt. A dúfame, že čím viac členských štátov bude participovať na tomto projekte zdieľania bremena utečeneckého prílivu. Nemecko a Švajc Švédsko sa vždy venujú utečeneckým aktivitám. My sa skôr zameriavame na tie členské štáty EÚ, ktoré ešte neprijali ani presídlením z iného členského štátu EÚ žiadnych utečencov, aby títo, tieto členské štáty sa dobrovoľne pripojili k týmto aktivitám. Treba zabezpečiť, aby sa do aktivít zapojilo maximum členských štátov EÚ a tie štáty, ktoré neparticipujú, nech aspoň podporujú aktivity presídľovania financovaním alebo že pošlú personál, aby sme umožnili členským štátom EMU, EÚ, ktoré nie sú pripravené na to, aby sa na ich území usídlili utečenci, aspoň aby začali podporovať proces nejakými inými spôsobmi a k relokácii. Ako viete, členské štáty relokáciu radi nemajú, odolávajú jej, bránia sa pred ňou. Komisia e, naďalej pracuje na myšlienke mimoriadných okolností, za ktorých by bolo možné spustiť mechanizmus relokácie. To je všetko, pán predseda. Ja som sa zhováral s kolegami, ktorí sa tomuto venujú a samozrejme, že tá nerovnováha je skutočne veľká medzi členskými štátmi EÚ. Skutočne ma zaujíma názor komisie, prečo sa to takto deje a aké návrhy môžete mať na riešenie. Takže som sa možno pokúsal, pokúšal zľahčiť tú situáciu, ale myslel som to inak. Teraz otváram priestor pre diskusiu. Začíname pánom Halom, potom Aňa Gomez. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ďakujem vám za prezentácie. Ako vieme, Švédsko a Nemecko prijímajú polovicu žiadateľov žiadostí o azyl. To je veľmi zaujímavá situácia. Tieto krajiny sú totiž vzdialené od bodov vstupu utečencov do EÚ a bez toho, že by utečenci neprešli cez, alebo prešli cez niekoľko členských štátov EÚ, ktoré sú bezpečné, tak by sa ani nemohli do Nemecka a Švedska dostať a podať žiadosť. Takáto rovnováha nie je trvalo udržateľná dlhodobo, pretože relatívne malá krajina, ako je Švedsko, nemôže takýto príliv, prílev zvládnuť. Máme isté myšlienky, čo s tým robiť, aj keď by sme vymysleli distribučný kľúč alebo mechanizmus zdieľania bremena prílavu utečencov, kým sa budú ľudia môcť voľne pohybovať po EÚ, aj tak budú e, mať tendenciu sa z nejakých ich vlastných dôvodov usídľovať v krajinách, ktoré si vybrali a nie v tých krajinách, ktoré im určia distribučným kľúčom. Ďakujem. Ďakujem vám očakáva, ako sa očakávalo, zoznam rečníkov je dlhý. Aňa Gomez, nech sa páči ďalšia rečnička. Ja som minulý týždeň navštívila humanitárne centrum v Bejrute, kde je 11 tisíc utečencov. Ešte pred rokom ich tam bolo 50 tisíc. Libanon je krajina, ktorá má štvrtinovú veľkosť v porovnaní so Švajčiarskom a predstavte si, že štvrtina obyvateľstva e, na tomto území teraz sú utečenci zo Sýrie, 1,2 milióna ľudí, ešte tam pribudlo. Jasné, že aj v Jordánsku je ich veľa. Takisto som bola v severnom Iraku minule. Hovorila som s kresťanmi, jezidmi, šabakmi a inými komunitami, Čo tam robí USA, to nestačí. Nestačí to na to, aby prestali konflikty, ktoré sú rozbehnuté a ktoré vytvárajú tlak na utečencov, ktorí chcú prísť eh, do Európy. Ja by som chcela zahambiť verejne tlač za to, čo hovoria o európskych štátoch, že ich obvinujú, že nechcú zdieľať bremeno utečeneckého prílevu, že nerobia operácie na mori, ktoré by zachránili ľudské životy, že nie sú veľkodušné a dobrovoľne nepríjmajú utečencov a neinvestujú do právnych ciest, e, do, na, na to, aby prijali utečencov, ale táto hamba padá aj na hlavy týchto členských štátov EÚ, pretože z časti je to všetko pravda. Ja cítim aj za ne hambu. Jedna vec, ktorá je alarmujúca nemôžeme sa pozerať na to, čo sa deje iba e, charitatívnymi očami. To asi robia niektoré členské štáty EÚ a preto urobia tú trošku, tak také omrvinky, čo im spadnú zo stola, darujú utečencom. Ale mali by sme myslieť na našu vlastnú bezpečnosť, na naše vlastné záujmy. Prečo nie sme efektívnejší pri vzdelávaní pre zakladanie, zakladanie škôl. Škôl v žičeneckých táboroch. V Libanone je 385 tisíc školopovinných detí a z nich 300 tisíc vôbec nechodí do školy. Čo sa s nimi stane neskôr, keď sa vrátia do Sýrie? Budú schopné prebudovať svoju krajinu? Budú alebo budú skôr inklinovať k teroristickým organizáciám. Keď hovoríme o utečencoch v Jordánsku, to sú ľudia, ktorí aj učili predtým. Veď predsa títo ľudia môžu znova začať učiť. V Libanone je to horšie, ale v Jordánsku sú naozaj tábory, kde by mohli ľudia pracovať v táboroch, v dočasných provizorných školách a my by sme mohli platiť za túto asistenciu my v podstate aj platíme, ale prečo tá koordinácia nie je lepšia a prečo sa nedá zabezpečiť vzdelanie? Ďalšia vec, školy pre jazycké a kresťanské komunity v severnom Iraku. To je základná otázka školy pre utečencov, deti utečencov. Ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, pán predseda, sa týka Líbie. Väčšina ľudí, ktorí nastupujú do člnov v Líbii, nie sú Líbičania, sú to ľudia z Nigérie, z Eritreji, a zo Sýrie. Ale keďže situácia, aká je v Líbii, vyvolá to, že začnú prichádzať aj Líbičania a tam to potom využijú teroristické skupiny a pašeráci ľudských bytostí, ktorí dodávajú ako balíky ľudí do Európy, odosielajú ich tam, nevadí im, že riskujú ich životy. Takže situácia v Líbii sa vyvíja týmto smerom a zdá sa, že sa to nejde zlepšiť. Skôr sa to zhorší. Ďakujeme, Anna. Všetci kolegovia pravdepodobne prinesú dôležité príspevky a pohľady na vec, ale pokušenie bude, a vypočuli sme si komisiu a Bureau for Europe, UNHCR, pokúšajme sa prosím o holistický prístup, obmedzte sa na dva, tri konkrétne body, kolegovia, pretože bude ešte viac príležitostí hovoriť o tejto veľkej správe, ktorú budeme riešiť v našom výbore. Samozrejme, že uznávam, že to, čo chcete povedať, je veľmi dôležité, len prosím, vyjadrujte sa vecne a stručne. Monika Holmajer. Ďakujem pekne. Najprv by som poďakovala všetkým pozvaným, ako aj predstaviteľom Európskej komisie, ktorí vystúpili. Som presvedčená o vašej čestnosti, pán Mišel. Je to bohužiaľ smutná skutočnosť, k ktorej čelíme a proti ktorej musíme bojovať. Mám tri otázky. Poprvé, tie tábory utečencov Vysokého komisára. 100% súhlasím s Annou Gomeš nebudeme môcť vyriešiť tento problém, ak tak či onak nedáme inú perspektívu týmto utečencom, či už to možnosť e, učiť sa v školách, alebo nejaké minimum e, zdravotníckých zariadení, alebo aspoň minimum, minimum lekárskej pomoci. Nehovorím, nehovorím, ani o, nehovorím ani o optimálnej pomoci, ale to minimum minimorum, čo by sme im mali poskytnúť a mali by sme určite vyvinúť úsilie v tomto zmysle, minimálne, aby sme vytvorili nejaké medzinárodné školy v týchto utečeneckých táboroch. To by, bolo, e, to by bola jedna z prvých úlohov a to by aj UNHCR, aj UNHCR, aj všetkým, ktorí riadia tieto tábory, pomôcť v ich práci. nemáme len nové tábory, sú to aj tábory, ktoré fungujú už 20 rokov a kde niektorí e, ľudia tam žijú dlhú dobu a sú v akomsi dlhom tmavom tuneli a nevždy vidia to svetlo na konci a bohužiaľ e, často pobytom v takomto tábore e, strácajú nejakú víziu dobrého budúceho života, dôstojného života. Máme dokonca generáciu mladých ľudí, ktorí e, žijú celý život v takýchto táboroch a to samozrejme e, to potom prináša obrovské množstvo problémov. A teda otázka. Absolútne, skutočne treba vytvoriť školy, ale v rámci akého opatrenia a čo môže urobiť nový komisariat, čo konkrétne môžu robiť členské štáty, čo môže urobiť Únia a čo očakávate od nás. Potom Frontex. Samozrejme, Frontex ťažko vyrieši problém líbinského pobrežia. Je to problém ochrany vonkajších hraníc, povedzme to rovno. Samozrejme, že oni nejdú až k líbyskému pobrežiu a otázka. Komisia aj pani Mogherini a členské štáty uvažovali o vojenskom riešení. Prečo? Pretože masaker civilného obyvateľstva na líbyskej hranici, to je naozaj znepokojivé. E, mnohí z týchto ľudí sú zavraždení aj v Sahari, na Sahare. Veľa e, je obetí, o ktorých ani nevieme Takže je naozaj znepokojivé, e, keď dochádza k takýmto obetiam a otázka je, čo robíte s Frontexom a aké by ste potrebovali finančné úsilie, aby sme mohli týmto ľuďom pomôcť. Uvažovali ste nad tým, ako postupovať a uvažujete nad nejakou vojenskou akciou, niečo podobné, ako sa dialo v Somalsku napríklad, že by sa to rozšírilo aj na iné štáty, napríklad na Libiu alebo na Africký roh. A potom ten mechanizmus znovu osídlenia alebo usídlenia, mám pocit, že niektorí by možno boli menej, e, dali sa naverbovať, keby vedeli presne, čo ich čaká. Ďakujem, Monika, teraz pani Sipel. Ďakujem pekne otázka, o ktorej by som chcela hovoriť alebo ktorú by som chcela položiť predstaviteľke komisie je táto, keď hovoríme o týchto utečneckých taboroch, ktoré sú mimo Európskej únie, kto ich financuje? Ja si myslím predsa, že nie je možné financovať ich len s rozpočtom EÚ. Mne sa to zdá veľmi ťažké sú členské štáty ochotné prispievať finančne? Ja si myslím, že toto je rozhodujúca otázka. Nemôžeme stále vyjadrovať polutovanie nad tým, že je vysoký počet utečencov. Nemôžeme stále plakať nad e, žalostnou situáciou v týchto e, táboroch a zároveň členské štáty jednoducho nič neurobia. Musíme týmto krajinám pomôcť všetkým tým, ktorí neutekajú len od vojny, ale ktorí utekajú aj pred chudobou a musíme im dať nejaké perspektívy do budúcnosti, pretože inak tie problémy budú naďalej pokračovať a narastať. Nemôžeme stále vytvárať vyššie múry. A to je teda otázka, ktorú by sme mali položiť členským štátom a hovoriť o znovu osídlení, tak keď hovoríme o tejto otázke, tak sa pýtam komisiej, ale pýtala by som sa aj UNHCR, myslíte si, že je tu možnosť pracovať viacej v členských štátoch, aby sa všetci zúčastňovali procesu e, osídlenia alebo usídlenia. Ja si myslím, že nie všetci sa ho zúčastňujú a je škoda, keď my tu hovoríme o základných právach, o práve na azyl a tak ďalej. A keď sú členské štáty, jednoducho povedia, no mňa to nezaujíma, nebudem sa zúčastňovať tohto procesu je potrebné, aby sa situácia vylepšila a myslím, že to aj skončím, lebo už ostatné otázky tu padli. Ďakujem, Birgi, že si rešpektovala rečnícky čas. Poprosím vás dve minúty na rečníka, aby sme si mohli vypočuť aj odpovede. Pán Carlos Coelho, ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že Tie úvodné vystúpenia boli veľmi zaujímavé a predstaviteľ UNHCR urobil viacero poznámok a komentárov k viacerým operáciám. Napríklad operácia Triton, povedali ste, že nemáte dostatok eh, prostriedkov a personálu, možností. Kritizujeme nedostatok zdrojov a ja zdieľam názor mnohých kolegov, ktorí si myslia, že je to veľmi malá operácia. a zároveň pred ňou stojí obrovská výzva. Ale tiež by som e, e, rád hovoril o e, mandáte tejto operácie Triton nebol určený na vyhľadávanie a záchranu, ale v roku 2013 sme schválili nariadenie po tom, čo sme si vypočuli poznámky a pripomienky UNHCR, ale aj mnohých NGOčiek a podarilo sa nám dosiahnuť kompromis medzi radou a parlamentom a schválili sme nariadenie, kde sme udelili mandát pre operácie Frontexu. Nemohli sme to urobiť na úrovni národných operácií, ale pre operácie, ktoré sú financované z EU rozpočtu, tam to bolo možné aplikovať a cieľom bolo zachraňovať životy a teda tam sú v nich začlenené aj operácie vyhľadávania a záchrany e, stroskotancov a teda kladem otázku, keď tu nie je teda ten priestor alebo kompetencie, tak sa stanú dve veci. Buď sa neaplikuje európske nariadenie, v tom prípade treba konať. Alebo e, existuje nejaká nová legislatíva. Dobre, ak chcete, tak to objasnia naši hostia. Ďakujem za túto veľmi presnú a jasnú otázku. Cecil Kinge. Ďakujem pekne, veľmi stručne, pretože mnohé otázky, ktoré som chcela urobiť, už padli, ale niekoľko pochybností, pokiaľ ide o utečencov a utečenecké tábory, ktoré sú mimo EÚ. Ja by som chcela vedieť, na základe vašich skúseností ľudia, ktorí nie sú prijatí do týchto táborov, nemajú právny štatút a prichádzajú teda ako utečenci, tak kde sa potom vyhostujú, ostávajú v krajine, e, kde sa, kam sa dostali, tam, kde je ten tábor, alebo existujú dohody s krajinami, ktoré potom príjmajú týchto ľudí, aby e, ich mohli potom orientovať. A ďalšia otázka, pokiaľ ide o, o riadenie a vedenie týchto utečeneckých táborov. Neviem, či ste boli informovaní tom, čo urobila, alebo o tom škandále e, Mafia Kapitál a o korupcii. E, mnohé z týchto centier mali byť financované z európskych e, fondov a akým spôsobom budú kontrolované tie organizácie alebo entity, ktoré majú riadiť tieto tábory, ako využívajú financie z EÚ. Ďakujem aj za to, že ste rešpektovali rečnícky čas. A teraz pani Swimber, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán predseda. Keď som si vypočula jednak úvodné vystúpenia aj diskusiu, tak som nepočula o tom, že by sme hovorili o pomoci ľuďom in situ v táboroch. A ja si myslím, že tejto problematike by sme sa mali viacej venovať. Ja si myslím, že by sme mohli pomôcť aj členským štátom, Eh, nejak pomôcť v tej finančnej eh, eh, zložke, čo robiť s peniazmi daňových poplatníkov. A napríklad aj to zakladanie škôl v táboroch a tak ďalej. Tiež sa tu hovorilo o Švedsko. Ja som Švédka my sme prijali najväčšie množstvo utečencov a označili nás za veľmi dobrého žiaka, ale aj my máme určité problémy v Švedsku. Aj my potrebujeme pomoc, aj finančnú pomoc, aby sme prijali to množstvo um, utečencov, ktorých sme prijali. Takže ja by som nebola veľmi rada, keby sa Švedsko až tak veľmi citovalo ako veľmi dobrý žiak. Moja krajina uh, prijíma všetkých Iračanov a Sirčanov, na určitý čas, ale oni potom ostávajú na našom území, už sa nechcú vrátiť. Takže nemyslím, že by nám EÚ mala hovoriť, do akej miery by sme mali príjmať alebo dostávať túto pomoc pre utečencov. Máme spoločnú azylovú politiku, OK, ale každý by mal mať tú možnosť si stanoviť kvótu, koľko ľudí môže prijať na svojom území. A tiež som si vypočula pozorne predstaviteľa Frontexu, ja viem, že existujú obchodníci s ľuďmi, ktorí majú speedboat, ktorí nútia tých ľudí doslova nastúpiť do týchto preplnených lodičiek. Aj toto musíme riešiť. Musíme sa sústrediť na týchto obchodníkov s ľuďmi. A otázka na komisiu. Robíme teda niečo, bojujeme proti týmto obchodníkom, ktorí pašujú s ľudskými bytostiami Opakujem, nemyslím si, že by EÚ mala stanovovať členským štátom, akú azylovú politiku by mala viesť pán Jurek. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som rád pogratuloval UNHCR za prácu, ktorú vykonali doteraz. My to veľmi oceňujeme, či už v Amáne, v Berute, je to práca nielen veľmi významná, ale treba tiež aj zdôrazniť e, to, aká je dôležitá spolupráca medzi členskými štátmi a hlavne štátmi, kde sú utečenci, ktorí utekajú pred vojnou napríklad zo Sýrie. V prospech Európy, v prospech týchto ľudí je potrebné, aby väčšina z nich uvažovala o návrate do ich krajiny pôvodu, do krajiny, z ktorej museli utiecť. To by pomohlo aj im Treba im zaručiť možnosť e, viesť normálny život znovu vo svojej krajine. A tiež treba analyzovať a kontrolovať, akým spôsobom e, využívame finančné prostriedky v Libanone a tak ďalej. Niektorí hovoria, že e, niektoré krajiny dostávajú neproporčné prostriedky v porovnaní s inými prostriedkami a s inými krajinami. Nezabúdajme, že niektoré krajiny sú e, v maximálnej blízkosti tých krajín, kde je najväčší konflikt, napríklad pri Syrii a tak ďalej. Anna Gomeš to správne povedala, je tam obrovské množstvo utečencov a táto situácia je nevydaná, bezprecedentná. Počet utečencov prekračuje 30 pôvodného alebo obyvateľstva krajiny a ja vás skutočne vyzývam, aby ste zrevidovali spôsob, ako sa európske fondy prerozdeľujú. Mali by sme venovať viacej fondov in situ. Takýmto spôsobom pomôžeme aj nám. Nebudeme musieť potom príjmať týchto utečencov u nás, pretože môžeme očakávať síce, že áno, vojna skončí a dúfajme, že títo ľudia sa budú môcť vrátiť domov, keď žijú v takýchto táboroch, tak oni by mali mať nádej na to, že sa môžu vrátiť domov, že budú môcť pracovať. Bolo by lepšie, keby to robili v krajine pôvodu a nie u nás. Ďakujem, hovorí pán predseda, pán Bajos. Tak som e, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som švedka. V švedskom parlamente je široká väčšina, aby sa humanitárne prijímali utečenci. Ja mám trochu iný názor než moja švedská kolegyňa. Na mnohí naznačili, že treba zvýšiť pomoc deťom v utečeneckých táboroch, hlavne v Libanone, ale to nie je jediné miesto. Aj u nás v Švedsku, kde príjmame migrantov, mali by sme sa viacej venovať deťom, pre, ak to neurobíme, my stratíme celú, celú jednu generáciu e, z tých oblastí, ktorá pochádza z tých oblastí, kde je vojna, je absolútne potrebné, aby táto generácia mala životné perspektívy, aby mohla chodiť do školy. Potrebujú psychologickú pomoc, sociálnu pomoc, pretože tieto deti v budúcnosti budú potrebovať naozaj veľa pomoci aby sme ich mohli zachrániť, aby sme ich nemohli jednoducho len považovať za stratenú generáciu. Je pravda, že sú ľudia, utečenci, ktorí sa už domov nechcú vrátiť, ale sú aj takí, ktorí chcú. A niektorí nechápu, že keď je ich žiadosť o, o azyl e, zamietnutá, že, e, že by to znamenalo návrat domov, ale pre niekoho to je problém, pre niekoho nie. Podľa štatistík nehovoríme e, len o tých, ktorí sa dobrovoľne vracajú, ale tí, ktorí sú aj nútene vysídlení, e, títo, ktorí sú nútene vysídlení, tak je to robené veľmi často za takých ponižujúcich podmienok a práve tieto nútené vyhostenia, veľa sa o nich hovorí. Nie je veľa tých dobrovoľných návratov a to bohužiaľ tú situáciu len zhoršuje, hlavne keď sa o tom hovorí v mass médiách slačí. Mnohí ľudia odmietajú sa vrátiť, to je jasné, ale otázka je, či komisia a UNHCR majú predstavu o dimenzii, o počte ľudí, ktorí sú vyhostovaní násilne, ktorí odchádzajú dobrovoľne. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem všetkým vám za vaše veľmi kvalitné odborné otázky. Ja viem veľmi dobre, že štvrtok po obede a vy ste čas nestrácali. Je to naozaj kolosálna úloha, ktorá je tu pred nami s touto správou. Aj tie prezentácie boli veľmi dôležité, vychádzajúc z poslednej Európskej rady. Viem, že sa o tom tiež hovorilo o tom e, usídlovaní, o tom, čo budú robiť členské štáty. Čo si myslíte po roku 2014? Napríklad Rakúšania žiadajú od členských štátov nový prístup v tom, e, v tej reinštalácii vzhľadom na to, čo sa deje v Sýrii, keď vidíme, čo sa deje v susedných krajinách, Jordánsku, Turecku a tak ďalej. Mnohí to tu spomenuli pani Gomeš, Monika Holmajer a tak ďalej, otázka vzdelávania škôl. Je nejaká tendencia v členských štátoch realizovať tieto aktivity? Sú tu nejaké nové zodpovednosti v oblasti reinštalácie? Aký máte pocit? Nemyslíte si, že by sme si mali znovu e, nejak rozdeliť e, ten tú záťaž medzi všetkými. OK. You want me to start by answering your question and... Mám najskôr povedať na vašu otázku a potom prejsť ďalej. začnite otázkami poslancov, prosím. Čo sa týka prvého vyjadrenia pána Justiho Hlaho, Položili ste veľmi zložitú otázku a sice, čo sa stane, ak presídlíme na základe Európskeho programu na presídľovanie niekoho napríklad do pobaltskej krajiny a o tri mesiace neskôr sa ocitne v Nemecku. My sa snažíme dohodnúť sa s ľuďmi, ktorí sú predmetom tohto presídľovania. Uzatvoríme s nimi dohodu a síce presídlíme vám do tohto, vás do tohto a tohto tábora Jordánsku za predpokladu, že ostanete naozaj v tej krajine, kam budete presiedlení, ak sa zistí, že ste e, odišli do iného členského štátu, budete opäť e, vrátení do pôvodnej krajiny. To je jediný spôsob, ako to môžeme robiť. A budeme tieto veci aj sledovať. A síce budeme e, sledovať tento sekundárny pohyb, či k nemu dôjde alebo nie. Pretože takémuto sekundárnemu pohybu musíme zabrániť. Pokiaľ ide o dodržiavanie aký, po viacerých rokoch e, potom e, osoba má možnosť využiť voľný pohyb, ale prvé obdobie tých prvých niekoľko rokov musí ostať v krajine, do ktorej e, bola táto osoba presídlená. Viacero poznámok sa týkalo utečeneckých táborov, ešte sa k tomu vrátim. Chcel by som ešte však zúrazniť, že si plne uvedomujeme aká je situácia v Jordánsku, v Turecku, v Libanone a preto Európska únia je prvým darcom v tomto regióne. Dávame viac peniazí ako USA, ako mm, krajiny Perského zálivu do týchto utečeneckých táborov. A máte pravdu, nestačí to. A preto sa čísla zvyšujú, keď sa pozeráme na Sirčanov v prvom roku 25 tisíc, druhý rok 50 tisíc, tretí rok 100 tisíc. O čo viac času strávite v čečenskom tábore, o to zúfalejší sa cítite, ak nemáte žiadnu nádej. Teda my naozaj musíme investovať do škôl, do vzdelávania, do zlepšovania podmienok v týchto táboroch. Toto si plne uvedomujeme. sa týka vyjadrenia pani Holmajer, vojenské kroky, toto nespadá do mojich právomocí. Ja mám na starosti iné otázky, nie vojenský zásah a vojenské operácie, ale máte pravdu v tom, že by sme mali zvážiť, čo sme urobili v Somálsku napríklad, že sme rozbili sieť prevádzačov, obchodníkov s ľuďmi vďaka vojenským operáciám v Líbii. V Líbii sme začali, ale ešte sme nedokončili svoju prácu. Ale naozaj to nespadá do mojej právomoci ani do právomoci Frontexu. Vaša dlhšia otázka sa týkala môjho pora pôsobnosti a síce presídľovania, ale niektoré členské štáty si chcú vyberať ľudí, ktorých presídľujú a síce ak spustíme pilotný projekt, bude tam kľúč presítovania a napríklad Nemecko bude musieť prijať ten a ten počet eh, ľudí, avšak potom bude možné zvoliť si, koho presídlíme. Teda UNHCR uskutoční identifikáciu a na základe toho sa potom vyberú osoby, ktoré sa budú presídľovať do danej krajiny. Nebudeme sa sústredovať iba na sírčanov, pretože vieme, že niektoré členské štáty chcú presidľovať iné národnosti. Pokúsime sa poňať to čo najširšie, pretože chceme, aby sa do tejto operácie zapojilo čo najviac členských štátov. A súhlasím s pani Sipel v tom, že naša povinnosť je snažiť sa získať podporu všetkých členských štátov. Niektoré členské štáty sú mimoriadne neochotné spolupracovať a nevykonávajú v súčasnosti absolútne žiadnu činnosť hľadiska presídľovania a preto budeme hľadať podporu aj prostredníctvom EAS, aby sme týmto krajinám pomohli začať presídľovať osoby. Pokiaľ ide o vyjadrenia pani Kingeta už odišla ale predsa len odpoviem k návratom. Čiže nenútime nikoho vrácať sa do krajiny, ktorá je poznačená rizikom, teda nevraciame ľudí do Eritrej, do Líbie, ale v prípade ekonomických pristahovalcov, kde vidíme, že vec jasná, môžeme uskutočniť operáciu návratu. Je tu rozlúčenie medzi dobrovoľným a núteným návratom dúfam, že sa nemýlim, ale zhruba 30 eh, týchto návratov je dobrovoľných a 70 nútených. Ale môžem si to ešte overiť eh, a potom vám to oznámim. Je zaujímavé, že je tu pozitívny trend, teda nárast dobrovoľných návratov v porovnaní s nutenými. Ja súhlasím eh, s vašim hodnotením činnosti Švédska. Ak by robili všetky členské štáty to isté, čo Švédsko, boli by sme vo mnoho lepšej situácii. Mohli by sme to e, zvýšiť desaťnásobne, tento počet presídlených osôb v Európe. Pani Winberg, aby som musela pri Švédsku, vy sa pýtate na to, čo robíme proti prevádzačom a pašerákom. Toto je naša priorita. 20. marca ešte to musí Europol potvrdiť, by sa mala spustiť nová operácia cieľom bojovať proti prevádzačom a pašerákom. Frontex tiež chce zintenzívniť svoj boj proti pašerákom a komisia chce vypracovať akčný plán na tému boja proti pašerákom v najbližších mesiacoch. Aj toto teda vnímame ako našu prioritu, ale je to súčasťou balíčka, nie je to len táto téma. Ďalej k otázke pána predsedu. Myslím, že na rade už došlo k istému posunu. Aj vy ste si ste všimli e, isté pozitívne reakcie. Áno, došlo tak k pohybu, k posunu, ale nesprávnym smerom. Pohybov tam bolo veľa, rôznych. Ale skôr e, to boli pohyby v takom kruhu. Myslím, že to nebolo jednoznačné nie. Nebol to jednoznačný negatívny postoj k tomuto pilotnému projektu. Poviem vám, aký je náš plán. Náš plán je prísť na najbližšiu schôdzu rady v júni s pilotným projektom a s konetným kľúčom distribúcie a požiadať ministrov, koľko sú ochotní prijať A ak toto číslo nepríjmú, prečo a čo chcú namiesto toho urobiť v tej oblasti? Či chcú i viac investovať peniazy do Libanonu, do Turecka, namiesto toho, aby pomohli utečencom, čo chcú urobiť namiesto svojej účasti na programe. Teda takto to chceme urobiť. Uvidíme, ako to bude fungovať. Ale potrebujeme váš neustály tlak, vašu podporu. Predseda, nechcem mm, vás nejako priamo kritizovať, len chcem, aby e, naši kolegovia poslanci tiež e, pochopili viac, e, ako funguje celá táto vec na rade. Iniciatíva Rakúska je veľmi dobrá, veľmi chválihodná. Ja chápem, že niektorí zastupčové rady majú odlišné politické názory. Musíme však aj my naďalej vyvíjať náš tlak. Bolo to len e, také informačné stretnutie. Teraz by som dal slovo Filipe, aby odpovedala na otázky, ktoré jej bolo, boli položené. Ďakujeme, Laura. Pokúsim sa to zosrušniť. Myslím, že času je čoraz menej e, dosť veľa otázok sa týkalo utečeneckých táborov, a najmä situácie detí a o otázky vzdelávania v týchto táboroch. Čiže že je to veľká výzva, musíme to uznať. Je to jedna z priorít UNHCR pracovať s našimi partnermi, najmä s UNICEFom, ale taktiež mimovládkami o podpore týchto orgánov v hostovských krajinách, najmä čo sa týka možnosti vzdelávania pre tieto deti, ale ako povedal pán Mišel, tie potreby sú obrovské už len v samotnej Sýrii. Dostávame um, veľa finančnej podpory od Európskej komisie, od členských štátov, EÚ a od iných krajín sveta, ale Predsa len nestačí to na to, aby sa vyhovalo požiadavkám týchto ľudí. A tu len hovoríme o jednej kríze, keď to vnímame globálne. Prebiehajú rôzne iné krízy v iných častiach sveta, napríklad v Stredoafrickej republike, v Južnom Sudáne, v Nigérii. Jedna otázka sa týkala aj ďalších regiónov, vieme e, konkrétne Líbie, vieme, že v Líbii sa situácia čoraz viac horšuje. Museli sme stiahnuť veľkú časť nášho personálu, ešte stále tam však niektorí ostali, nemôžu sa však veľmi voľne pohybovať, pretože e, bezpečnosť e, je ohrozená. Toto všetko sú teda veľké výzvy. Snažíme sa ich postupne riešiť, ale a vysoký komisár to zdôraznil už viackrát, je to v konečnom dôsledku politické rozhodnutie, ktoré môže veci posunúť nejakým spôsobom vpred. Politici, pričom mnohí z nich práve tu sedia, e, musia prijať isté kroky, pretože len politické riešenie môže pomôcť zlepšiť túto situáciu. Snažíme sa um, ukladať náplaste a zachráňovať, čo sa dá, ale možnosti sú obmedzené. Konkrétnejšie otázky sa týkali presídľovania, procesu presídľovania pán Mušel tu už čiastočne pokryl, ale e, čo sa týka e, spracovania týchto žiadostí z pohľadu UNHCR, aj keď e, úvodná časť procesu je nám veľmi dobre známa. My sa teda zaoberáme zisťovaním totožnosti osôb, vykonávame s nimi pohovory. A väčšina krajín, ktoré sa zúčastňujú tohto presídľovania, sa podiela aj na tomto výberovom procese iba um, niekoľko krajín skúma iba samotné podklady. Väčšina krajín sa priamo zúčastňuje tohto procesu zistovania totožnosti celkom logicky napokon. Ide tu o výber ľudí, ktorých by boli ochotní prijať do svojej krajiny. Ďalej, pokiaľ ide o moje vyhlásenie v súvislosti s operáciou Triton, a rozsahy mandátu. Isté, že uvedomujeme si, čo stanovuje nariadenie. Chceme oceniť, že sa tam zahrania aj otázka vyhľadávania záchrany. Avšak toto nie je primárnym cieľom operácie Triton, ako povedal pán Mušel. Je to skôr operácia e, zameraná na posilnenie hraníc, nie na záchranu. Isté, že najmä v poslednom mesiaci zhruba sa začali venovať viac aj ich záchranným operáciám, ale nie je to primárne ich úloha a schopnosti v tomto smere sú obmedzené. Ďalšia otázka sa týkala nerovnomerného rozdielovania žiadateľov o azyl a utečencov v EÚ. Ľudia nežiadajú azyl tam, kde vstúpia do EÚ, ale žiadajú a dožadujú sa dostať sa do inej krajiny snažíme sa to nejakým spôsobom riešiť. Ľudia sa snažia takto presúvať z rôznych dôvodov, okrem iného. Aj preto, že sa nerovnomerne dodržiava spoločný asilový systém v jednotlivých členských štátoch. Podmienky vstupu a prijatia sú dosť odlišné v jednotlivých krajinách a na toto často poukazujú aj samotní eh, pristahovalci, že nemajú rovnaké možnosti vstupu v rovna, vo všetkých členských štátoch a preto sa rozhodnú presunúť do inej krajiny, taktiež e, zjednotenie s ostatnými rodinnými príslušníkmi je ďalší e, významný dôvod. Snažia sa dostať do krajiny, kde majú rodinných príslušníkov, aj keď e, možno ide o vzdelenejšiu rodinu, nie priamu. Už len to, že tam príbuzných majú, im môže pomôcť integrovať sa lepšie do krajiny. Teda nemusí to byť len Ehm, negatívny faktor. Je to napokon pochopiteľné. Myslím, že to je všetko. Viem, že čas je krátky. Predseda, máme na programe ešte spoločnú správu, teda rozhodne vás opäť pozveme v budúcnosti. Ešte sa chcem obratiť na lorána, aby nám povedal, kedy je naplánovať ďalšie fórum a kedy môžeme očakávať, eh, že by bol hotový pilotný projekt? Alebo nám to potom oznámite písomne? Máme v pláne zorganizovať tretie stretnutie o presídľovaní čo najskôr prebehne eh, diskusia na úrovni komisárov na budúci týždeň 4. marca o agende EÚ v oblasti presťahovalectva, to je veľká agenda na tento rok. A už sme vypracovali dokument e, o distribučnom kľúči. A Čakáme teraz na povolenie od komisie, aby sme to posunuli ďalej a len čo nám toto povolenie dajú, tak zvoláme stretnutie na začiatok apríla alebo mája, tak aby sme boli pripravení na júnovú radu, aby sme mohli začať vyviať tlak na členské štáty. Takýto je predložný časový plán. Dobre, takže týmto uzatváram tento bod. Ďakujem obom kolegom z UNHCR aj z komisie. Ďakujem všetkým za veľmi dobrú diskusiu. Kolegovia, prejdeme ďalej k bodu 9. Naozaj máme obrovský záber vo výbore LIBE a to znázorňuje aj náš nabitý program. Súvisí to s internou bezpečnostnou stratégiou. Ide tu o dohovor Rady Európy o pošťačovej kriminalite. Ide o predloženie stanoviska právnej služby. Chcem len pripomenúť, že si vypočujete túto prezentáciu právnej služby o dohovore o počítačovej kriminalite na požiadavku nášho výboru. Pokiaľ ide o otázku súvisiacu s ďalším protokolom o cezhraničnom prístupe k údajom, ktoré sa ukladajú v systéme, čo sa týka taktiež umiestnenia týchto údajov v inom právnom e, systéme. a taktiež e, schopnosti Európskej únie rokovať v tejto súvislosti. Na poslednom stretnutí e, predsedníctva sme sa už venovali tejto téme. Neviem, či pán Lukači už je tu z právnej služby. Snažím sa to prepojiť aj s budapeštianským dohovorom. Ja nejako vždy zabúdam na to, že právna služba eh, má tendenciu sedieť na ľavej strane sály, prepačte. Už som v priebehu talianského predsedníctva nastoloval túto tému v rámci internej stratégie bezpečnosti. Požiadali sme o toto právne stanovisko. Ak sa páči, prosím, eh, oboznámte nás s vašim stanoviskom právnej služby. Ďakujem. Members. Indeed. Ďakujem. Stené poslankyne, stení poslanci. V decembri minulého roka právna služba dostala požiadavku, aby vypračovala stanovisko k Rade Európy o kybernetickom zločine CTS 185 o predlžení unilaterálnej prístupe cezhraničnom k údajom, ktoré by boli uložené na počítači umiestnenom v ďalšej jurisdikcii. Táto otázka navodila, e, tri, navodila dve ďalšie otázky. Aká je povaha kompetencie Európskej únie e, v tejto oblasti a či toto rozšírenie priameho cezhraničného prístupu je kompatibilné, e, kompatibilné s plánmi a zákonmi únie. Only one part of the answer can be given at the Preskúmali sme prácu Rady Európy a všetky dostupné dokumenty a prišli sme k záveru, že z tohto dostupného materiálu iba jedna časť tejto otázky sa môže zodpovedať v tejto fáze, ale nepochybne, že sa ešte budeme o túto vec zaujímať a práca Rady Európy v tejto veci tiež pokračuje. Členovia Rady Európy aj iné krajiny Napríklad e, Spojené kráľovstvo a prepáčte, Spojené štáty, ospravedlňuje sa tlmočnička Japonsko, podpísali tento dohovor a Európska únia nie je stranou k tomuto dohovoru. Dohovor o kybernetickom zločine alebo zločin, počítačovom zločine má tri hlavné ciele. Harmonizovať e, trestné právo, po druhé poskytnúť e, procedurálne právo pre tieto trestné činy a po tretie etablovať režim medzinárodnej spolupráce. Ide tu o cezhraničný prístup k počítačovým údajom v dvoch prípadoch. V prípade, keď sú tieto údaje verejne dostupné a v prípade, keď tieto údaje sú e, u ďalšej protistrany a táto skúmajúca protistrana dostane zákonný a dobrovoľný súhlas osoby, ktorá môže odhaliť jej tieto údaje. Iste ste si všimli, že toto opatrenie je výnimkou princípu teritoriality. Orgány, ktoré skúmajú a vyšetrujú tieto veci, musia, nemusia nasledovať tradičnú cestu vzájomnej právnej asistencie. Dokonca nemusia informovať tú krajinu, v ktorej sú údaje uschovávané plány rozšíriť túto možnosť sa z času na čas objavia v Rade Európy v myšlienke vo forme myšlienok alebo námetov a nie vo forme presných právnych textov. Po niekoľkých rokoch diskusí a reflexí Rada Európy má e, výbor pre počítačový zločin a pre tento dohovor o počítačovom zločine a minulý december sa rozhodlo, že v rámci súčasného kontextu rokovanie o protokole o cezhraničnom prístupe k údajom nebude realizovateľné. Tento výbor pre konvenciu o počítačovom zločine aj tiež rozhodol, opäť zvážiť realizovateľnosť tohto protokolu. Mandát tejto skupiny vyprší na konci roku 2016 a vznikne aj pracovná skupina, ktorá preskúma rozličné alternatívy. Preto táto otázka zostáva stále na stole a zostáva relevantná. Dovolte mi teraz vrátiť sa k otázke kompetentnosti Európskej únie. Požiadali ste nás, aby sme objasnili povahu externej kompetencie Európskej únie vo vzťahoch k plánom na expandovanie cezhraničného prístupu. Vaša otázka explicitne sa odvoláva na článok 3.2 zmluvy o Európskej únii, ktorá sa zaoberá implikovanou externou kompetenciou, keď záverom medzinárodnej dohody je to, že sa spoločné pravidlá môžu zmeniť, ich rozsah sa môže zmeniť alebo môžu byť ovplyvnené. Dohovor sa týka harmonizácií trestného práva v oblasti počítačových zločinov a Európska únia má internú kompetenciu pre túto oblasť, ktorú jej dávajú zmluvy a prejavila už v smernici v roku 2013 túto svoju kompetenciu právomoc pri útokoch proti informačných systémoch. Tento dohovor sa týka medzinárodnej spolupráce medzi orgánmi presadzujúcimi právo v praxi, a to v boji proti počítačovej zločinnosti. Európska únia má internú právomoc vytvárať také opatrenia, ktoré sa týkajú zhromažďovania, ukladania, spracovávania, analýzy a výmeny príslušných informácií v kontexte policajnej spolupráce a takisto vo výmene informácií medzi tajnými službami členských štátov EÚ prichádzame k záveru, že Únia má externú právomoc v oblasti, ktorá formuje alebo vytvára jadro tohto dohovoru. Druhá otázka, ktorú treba analyzovať, je povaha tejto právomoci. Či je exkluzívna alebo vzdielaná. Na to, aby sme odpovedali alebo aby sme toto rozanalizovali, treba porovnať oblasti, ktoré sú pokryté pravidlami Európskej únie a tie, ktoré predpokladá dohoda. Musíme porovnať tento budúci rozvoj, povahu a obsah. Ako som už spomenul, podmienky, ktoré treba zvážiť, je to, či táto predpokladaná dohoda ovplyvní spoločné pravidla Európskej únie alebo či zmení ich rozsah. Test, ktorý aplikoval súd pri posudzovaní tejto povahy pravomoci EÚ, môže sa e, kvalifikovať ako veľmi veľkodušný test, pretože neexistuje žiadna plná koincidencia medzi oblastiami, ktoré sú na ktoré sa vzťahuje právo Európskej únie a medzinárodnými záväzkami. Dokonca nie je ani nevyhnutné ukázať možnú kontradikciu medzi týmito dvoma, dvoma oblastiami. Možno, že to znie protiintuitívne, ale v nedávnom prípade pred e, týmto súdom, ktorý sa týkal Hákského dohovoru o únosoch detí, na medzinárodných únosoch detí, mnohé členské štáty vyžadovali, aby existovala restriktívnejšia interpretácia exkluzívnej právomoci Európskej únie, ale súd súhlasil s argumentmi parlamentu a poskytol širšiu interpretáciu tejto právomoci a naša analýza vychádza práve z tohto prípadu. Nebudem hovoriť o podrobnostiach a odkazoch, ale analyzovali sme tieto opatrenia e, dohody o počítačovej zločinnosti a takisto sekundárnu legislatívu EÚ. Prišli sme k záverom, že Únia a jej zákony do veľkej miery pokrývajú oblasť, ktorým sa zaoberá aj dohovor a preto existuje riziko, že pravidla únie môžu byť ovplyvnené tým, keď sa rozšíri tento cezhraničný prístup. Rada Európy jednoducho neprišla s konkrétnym právnym textom, ktorý by tvoril protokol o cezhraničnom prístupe. Ešte stále existuje neznámy a neistý element v tejto analýze, takže skôr treba hovoriť o dosť silnej možnosti než o istote. Druhá časť vašej otázky sa týkala rokovaní, ako ich vykonávať. Ešte stále existuje e, neistota o obsahu možného protokolu a môžeme iba mm, predostrieť isté všeobecné pravidla a uvidíme, ako sa tieto pravidlá budú aplikovať, kedy a či sa vytvorí nejaký text tohto protokolu. V zásade, keď Európska únia má exkluzívnu externú kompetenciu na uzavretie medzinárodnej dohody, rokovania sú úlohou komisie a úlohou členských štátov, ako to objasnil súd, je, že pri prijatí rozhodnutia rady, ktoré splnomocňuje komisiu, aby vyrokovala multilaterálnu dohodu, toto označuje začiatok harmonizovanej aktivity EÚ na medzinárodnej úrovni, takéto rozhodnutie, a nevyžaduje to povinnosť zdržať sa na strany členských štátov, ale vyžaduje sa tu aspoň povinnosť úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a inštitúciami Európskej únie, aby sa uľahčili úlohy EÚ a aby sa zabezpečila koherencia medzinárodnej reprezentácie Napokon druhá otázka sa týkala kompatibility primárneho a sekundárneho práva Európskej únie a rozšírenia priamého cezhraničného prístupu. Neboli sme schopní odpovedať na tú otázku, pretože test, ktorý sa musí aplikovať, sa líši od tých testov, ktoré som spomínal vyššie v prípadoch právomoci Európskej únie. Takže analýza musí začať porovnaním týchto dvoch oblastí. V prípade kompatibility musia byť porovnávané konkrétne právne opatrenia, ako hovorí súd, obsah tejto dohody a existencia komplexného rámca je potrebná a potreb, dostatočné informácie, nielen hypotetické, sú tohto obsahu dohody sú takisto nevyhnutné. Odpoveď k vašej prvej otázke, ktorá sa týka právomoci, nie, je to prepojené s kompatibilitou, pretože Právomoc, tejto únie, e, právomoc Európskej únie môže byť exkluzívna, aj keď protokol nebude protirečiť aj aké, žiadnemu pravidlu Európskej únie. Zosumarizujem. Myslíme si, že vaše obavy týkajúce sa tejto veci sa potvrdili právnou analýzou. Naozaj je silná možnosť, že právomoc Európskej únie je exkluzívna. Na druhej strane naša rada je prískora, aby sa skúmala kompatibilita s právom EÚ. Samozrejme, právne služby sú vám k dispozícii, aby sme rozanalizovali túto záležitosť, najmä ak a keď sa tento protokol, jeho návrh e, skoncipuje. Ďakujem, dúfam, že som zodpovedal na vašu otázku. Ďakujem veľmi pekne. Je to mimoriadne dôležité, pretože o tomto dohovore budeme ďalej hovoriť a máme tu ďalší dohovor, ktorý sa týka terorizmu, o ktorom budeme hovoriť v marci. Tam sú podobné problémy, podobné protokoly dodatkové o zahraničných bojovníkoch, teda tzv. foreign fighters. A hovoríte, že to bude trvať ešte nejaký čas pochopiť, aké implikácie e, budú tieto veci mať ale aj tak je dôležité, že ste nám o tom povedali, pretože to je kritické e, z hľadiska bezpečnostnej stratégie, takže váš príspevok bol veľmi zaujímavý. Neviem, či sú tu e, všetci poslanci, ktorí si vypočuli túto fascinujúcu právnu analýzu. E, takisto ako pri budapeštianskom dohovore, tiež to bolo podľa mňa veľmi zaujímavé a toto je podobná téma. Blahoželám poslancom, že tu zostali a si to vypočuli. Naozaj máme vzrušujúci program dnes popoludní a oplatilo sa to zostať tu. Vidím Moniku, ktorá sa chce niečo spýtať. Ja som si myslela, že sa nikto nič neopýta, ale Monika sa opýta. Monika, chcete položiť otázku právnym službám? Áno potvrdzujem nasledujúce. Dnes ráno e, sa vyčítalo členským štátom, že si nevymieniali údaje alebo tie, ktoré chceli zdieľať. Ale tu je to naopak, teraz sa potvrdzuje niečo iné, že vymieňať údaje, a po, teda aby boli použiteľné. No. A tiež sa hovorí, že členské štáty môžu do určitej miery konať samostatne, ak to ich konanie nebude vyslovene nezlúčiteľné tým, čo žiada komisia, ale otázka je, čo to znamená. Mňa by zaujímalo, čo by nastalo, keby skutočne členské štáty mali iný názor než komisia. Došlo by k nejakému rokovaniu a do toho by možno vstúpil aj súdny dvor. To by ma naozaj zaujímalo. Áno, je to pravda, hovorí pán predseda, aj v tej správe sa o tom hovorí, o tom možnom vyšetrovaní. Skôr než budete odpovedať na otázku, pani Holmajer, chce sa ešte niekto niečo spýtať? Ak nie, tak nech sa páči, odpovedajte a eventuálne urobte záver. Ďakujem za túto otázku. E, na začiatku bola taká situácia, že členské štáty museli rešpektovať to, čo robí komisia. A vo chvíli, keď rada splnomocní, bude splnomocnená, že má rokovať o dohode, e, to bolo východiska situácia. Ale my sme odtiaľ ďaleko, pretože nemáme na stole ani len koncept dohody textu. Takže začiatok rokovaní keď sa pozrieme na prípady, ktoré riešil súd, vidíme, že tu je manevrovací priestor, ktorý sa dá naplniť konkrétnym modusom operandy, právnymi pravidlami a ide o to, súd hovorí, že členské štáty nemajú povinnosť zdržať sa. Môžu niečo urobiť. Ale musia úzko spolupracovať s komisiou. Toto hovorí jednotlivé prípady, ktoré riešil súd. Ponecháva to komisii manevrovací priestor, takisto členským štátom, aby si sami urobili praktické opatrenia, ako sa vysporiadať s touto záležitosťou, najmä keď v prípade cezhraničného prístupu hovoríme o vyšetrovacích opatreniach. A vyšetrovacie opatrenia sú v kompetencii členských štátov. ako vaša otázka implikuje. Takže ja by som si predstavil, že praktické veci, ktoré sa urobia, zahrnú aj členské štáty EÚ, ale tu nejde o otázku právomoci. Ak naša analýza bude potvrdená v budúcnosti a ak bude existovať e, skoncipovaný protokol a ak budeme s istotou vidieť, že komisia pardon, odpravuje sa rečník, Európska únia má exkluzívnu právomoc, to bude znamenať, že komisia bude mať právomoc rokovať o tejto dohode a právomoc Európskej únie je na 100% exkluzívna, ale v praxi členské štáty celkom iste budú hrať úlohu pri rokovaniach o tejto dohode. Thank you very much indeed and thank you Monica for that. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujem Monika za túto otázku. Kolegovia, končíme tento bod. Ďakujeme právnej službe. A teraz prechádzame k bodu 10. Je ešte bod 10. Naozaj existuje. Je to otázka, na ktorú mala písomne zodpovedať komisia. Týka sa aplikácie smernice z roku 2001-55-EC. E otázku položila Elizabeta Gardini. Je to výmena názorov podľa pravidla 134 o, pravidel, o rokovacom poriadku Európskeho parlamentu. 29. oktobra kolegovia Elizabeta Gardini, poslankyňa Európskeho parlamentu, položila písomnú otázku komisiou, ktorá sa týkala aplikácie dočasnej ochranej smernice podľa pravidla 130. Komisia na túto otázku odpovedala, ale nie v rámci lehoty 6 týždňov, ako to stanovuje pravidlo 135 a autorka požiadala, aby sa tento bod dal na program dnešného dňa podľa pravidla 134 a preto pozývame komisiu na výmenu názorov. Pani Gardiny tu ešte nie je, ale viem, že je na ceste ale môžem položiť inú otázku, ktorá sa týka tejto istej smernice. Naozaj to je fascinujúca otázka. Ospravedlním sa kolegom, že takto vediem zasadnutie, ale je štvrtok popoludní. Je 3 čtvrte na 5. Particularly to the staff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 budapešťanský dohovor naozaj ten technický záber, ktorým sa zaoberajú členovia tohto výboru, je neuveriteľné a odbornosť a erudíciu, ktorá je potrebná na takéto spracovávanie týchto tém, toľko z mojej strany, takisto personál, ktorý nám pomáha, sa musí vysporiadať s takouto odbornosťou. Pani Gardini ešte stále neprišla, čakáme ju. Dobre. Can we do the, we can do the other item? Can we do the other item? I, I'm really loath to suspend uh, Antoine because if I suspend, I'm not sure anyone's going to come back. Ak teraz vyhlasím prestávku, neviem, či sa ešte niekto vráti, aby som vyhlasoval prestávku. Myslíte si, že vyhlasíme prestávku? Ideme hľadať pani Gardiny,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 Uh, I what to do. Ah. Colleagues, let me just make an announcement while she's on the way. Um, on Thursday the 20 th Kolegovia, kým pani Gardiny príde, tak vás chcem informovať, že right, okay. Today, um, at 17... dnes o 5.45 máme spoločné stretnutie s výborom AFKO v miestnosti 3G2. Ja tam idem. Aké on mám šťastie. Budeme hovoriť o prístupe Európskej únie k Európskemu dohovoru pre ochranu ľudských práv a základných slobôd ECHR. Spoločne tomu budú predsedať výbor AFKO a výbor LIBE. Bude tam takisto odprezentované právne stanovisko o prístupe k ECHR HR za prítomnosti Hanesa Kramera, ktorý rokuje za Európsku komisiu. Kolegovia, ak budete mať čas, príďte tam, bude to skutočne ocenené 1745 ASP 3G2. You ready? Are you ready, Mrs. Gardini? Pani Gardini, ste pripravená? Don't worry, we're waiting for you, but it's, it's not your fault. You were probably timing your entry, but we... we... My sme sa na vás čakali, ale nie je to vaša chyba, aby ste neprišli neskoro. Ja už som eh, prednesol úvod k vašej otázke, nech sa páči, máte slovo. Your written question. Please be brief, because we... Prosím čo najstručnejšie. Um, and then I'll ask uh, Laurent Michel from the a potom dám slovo Európskej komisii, konkrétne Laurent Michel nám predloží odpoveď. Sí, no Ďakujem, ospravedlňujem sa, ale mm, mala som informáciu, že to začne o 17. ale potom som počula, že to začne skôr, nechcela som vás nechať čakať. Je to téma, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, rovnako ako pre ďalších mnohých kolegov. Musím skonštatovať, že áno, ďakujem vám, že ste podporili túto žiadosť o rozpravu vo výbore LIBE. Medzičasom pravdepodobne prišla aj odpoveď komisie, teda aj prišla, ja som ju videla a trochu ma prekvapuje aj preto, že ak máme vychádzať z toho, že súčasná situácia vzhľadom aj na okolnosti a na to, že prichádzajú obrovské toky imigrantov a že to nie je e, situácia, e, ktorú by, sa nepovažo, ktorú by nepovažovali za relevantnú a teda, že nie je potrebné realizovať túto smernicu, ktorú ja som považovala v EÚ za osvietenú, tak otázka je, e, e, ktorú situáciu komisia považuje za kritickú, keď posledné údaje hovoria, že 100 tisíc sírčanov e, sa dostali v poslednom období na naše územia podľa Eurostatu z roku 2014 Nemáme síce ešte oficiálne údaje Eurostatu, ale podľa predchádzajúcich údajov z roku 2012 by to bolo 335 tisíc žiadostí o azyl, 2014 by to bolo okolo 400 tisíc žiadostí, takže došlo, o nára, došlo k nárastu takmer 30 žiadostí a v Sýrii 109,2 eh, narastu žiadostí. Zažívame dramatickú situáciu, vidíme prichádzať ľudské bytosti, ktoré unikajú z časti sveta, ktorá je v ohni, ktorá je v konflikte. A keď hovoríme o tomto regióne, tak možno aj my sme e, tam urobili nejakú chybu, keď sme si mysleli, že pomáhame demokracii a situácia sa vyvinula mm, do e, takejto do takýchto udalostí, ale keď sa pozeráme na túto situáciu z Talianska, my sme tak blízky regiónom, odkiaľ prichádzajú utečenci na lodiach a keď vidíme, čo sa deje v Stredomorí, keď Stredomorie sa stáva akýmsi mm, cintorínom pod otvoreným nebom, tak dávať takúto byrokratickú a nedostatočnú odpoveď, tak ja skutočne e, som šokovaná a ja dúfam, že táto odpoveď je len nejakým akýmsi administratívnym bodom, ktorý nám trochu unikol, ktorý unikol e, službám, e, že si neuvedomili, o aký problém ide. A ak chceme byť naozaj úprimní, tak nemôžeme nechať bokom len takúto mm, odpoveď. Potrebujeme oveľa konkrétnejšiu, humanejšiu odpoveď EÚ, aby sme brali do úvahy všetky ťažkosti, ktorými trpia utečenci. Ja nechcem zachádzať do detajlov, ale keď sa pozrieme na správy NGOčiek, všetkých tých, ktorí chcú pomôcť utečencom, napríklad lekári bez hraníc, keď títo ľudia upadajú do depresie, e, spáchajú samovraždy alebo proste sa dostávajú do e, siete prostitúcie, tak EÚ jednoducho nemôže neodpovedať komplexne na túto problematiku. A otázka je, aký je kritický bod pre EÚ, kedy sa dostaneme do kritickej situácie, kedy EÚ musí ako celok konať a riešiť túto problematiku. To je otázka poriadku, ďakujem. Dobre, Európska komisia by mala urobiť niečo preto, aby sa to zlepšilo. V zmysle článku 130 máme zastúpenú Európsku komisiu, ktorá má odpovedať. Laura Michel, poprosím. Môžete vystúpiť mene Európskej komisie. Ďakujem, pán predseda. Som trochu prekvapený vystúpením, ktoré sme si práve vypočuli. Otázka sa týkala smernice dočasnej ochrany a nevych, nehovorí o azile. A my teda na otázku, roku sme odpovedali o tom, akým spôsobom spustiť fungovanie smernice o dočasnej ochrane a myslím, že sme odpovedali veľmi jasne a teda nie je dôvod postupovať alebo nejakým spôsobom zasahovať, lebo azylové postupy a procedúry fungujú, čísla sú, ehm, dá sa s nimi pracovať. Pokiaľ ide o masívne toky imigrantov, tak by sme nehovorili o takýchto číslach. My sa sústreďujeme na žiadateľov o azyl a um, samozrejme všetkým udelujeme tú dočasnú ochranu. V 98% prípadov dostávajú štatút azylanta a utečenca vďaka azylovému aký Využili sme aj niektoré podporné mechanizmy EASO za podpory Talianska, Cypru. Teda sú to všetko krajiny, ktorých sa to najviac týka tento systém doteraz je schopný čeliť týmto číslam a počtom ľudí, takže si nemyslíme, že by smernica o dočasnej ochrane mala fungovať. Ani Taliansko, ani Grécko, žiadna členská krajina nepožiadali, aby sa spustila táto smernica, pretože to nie je ten korektný nástroj na riešenie tejto situácie. Z tohto dôvodu nemyslíme si, že by v tejto situácii bolo potrebné používať smernicu o dočasnej ochrane. Pokiaľ ide o ostatné otázky, odvolávam sa na rozprávu z UNHCR, čo sme práve mali, kde sa predložili a dali odpovede na otázky, ktoré ste práve položili. Ďakujem. Chcel by niekto komentovať tento bod? Pani Gardini, áno. Zo pár slov ja chápem, áno, je tu naozaj byrokratická odpoveď. Máme Európu, ktorá nie je flexibilná, ktorá nechápe, že tu máme 2,5 milióna presídlených zo Sýrie, ktorí prišli masívnym spôsobom, e, možno len preto, že prichádzajú cez more, ale sú milióny osôb na, e, druhom strane, na druhej strane mora brehu a čakajú a, a pozerajú sa smerom na Európu. Keby e, tu bolo pozemné spojenie, tak títo ľudia by tu už boli, ale táto reakcia EÚ, jednoducho európsky občania ju nechápu a to, že Európa sa schováva za barikády byrokratických a legislatívnych prekážok miesto toho, aby urobila kvalitatívny skok a mala humánny e, prístup, tak to skutočne je smutné. Dobre, hovorí pán predseda. Článok 130 umožňuje počúvať navrhujúceho e, aj komisiu, aj zainteresovaných komisia sa vyjadrila aj k detailom. Vy si myslíte, že táto odpoveď je byrokratická a že teda komisia na to odpovedala? E, vlastne toto vypočutie je istým spôsobom ako súd, kde sa vypočujú obe zainteresované strany a tak sme to aj urobili. Rozpráva prebehla. Ďakujem všetkým prítomným, že e, dnes vystúpili. Vy nie ste stali členom výboru a ďakujem, že ste prišli a že ste sa vyjadrili. Ďakujem všetkým za pozornosť a to bol aj posledný bod programu. Teraz pokračujeme v sale A3G2 spoločným stretnutím s výborom AFKO od 17.45. Je to teda spoločná schôdza s výborom pre ústavné veci k bodu 13 pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 5.45 začína schôdza o 3 čtvrte na 6 bolo by určite zaujímavé, keby tam bolo aj zastúpenie výboru Libe. Ja samozrejme pôjdem bude tam aj predseda AVKO výboru. Ďakujem za vašu pozornosť, za celý týždeň sme spolupracovali a vidíme sa na nasledujúcom stretnutí. Ďakujem.